Takže ešte raz, páni, srdečne vás tu vítam. Pán kolega Zariby ma zároveň informoval, že bude patriť do skupiny Zelených ale. Príslušné maďarské orgány ma informovali o tom, že pán Janoš Áder bude teda